Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser gemeinsamen Sitzung von AFRIT und Envy. Vítam vás, dámy a páni, na spoločnom zasadnutí s kolegom uh, eh, Laviom. Uh, eh, počul som, že pani uh, spravodajkyňa Pietikajnen je ešte blízko polárneho kruhu, kde si po Fínsku. Rozumieme jej dôvodom rodinným, pre ktoré tu nemôže byť. Kolega Líze, takisto som počul, ju má údajne na jej e, želanie e, zastúpiť. A preto ja navrhujem pán Lavia, aby pán Peter Líze hneď na úvod hovoril. A preto ja sa vzdám svojich typických dlhých úvodov. Peter, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naozaj e, pani Petikajnen musím ospravedlniť za e, výbor Envy z, zo zložitých rodinných dôvodov. Nemohla dnes e, ráno včas priletieť. Je ešte bližšie k arktickej oblasti, o ktorej tu ide, ako my všetci tu. Poprosila ma, aby som v krátkosti vysvetlil jej pozíciu. Kolegovia sú tu a zapíšu príslušné otázky a príspevky tu prítomných a posunú tieto pani Pietikainen. E, osobne snad ešte dodám, že sa veľmi teším, že je tu zasadnutie spoločné výborov Envy a, a AFET. HOC E, e, oba výbory nie sú e, zastúpené veľmi početne, ale v budúcnosti sa to snad zlepší. Myslím si, že je to veľmi dôležité a to sa ukázalo i v kontexte klimatickej konferencie, že zahraničná a environmentálna politika sa dajú výborne prepojiť pre dobro cieľu, pre dobro cieľa. Teraz pokračujem v angličtine, zadom na poznámky pani spravodajkyne Malo by to byť v tom prípade vo finštine, hovorí pán predsedajúci. E, finštinu však neovládam a preto sa budem usilovať po anglicky. V prvom rade e, chcem poblahoželať komisii e, k vyváženému výsledku, ktorú, ktorý komisia v spoločnom oznámení komisie a vysokej predstaviteľke dosiahla. K európskej arktickej politike verí v dobré základy rozvoja e, tejto dimenzie v EÚ. Chce poďakovať výboru e, AFET a spoluspravodajcovi pánovi Patovi, dúfam, že som to dobre vyslovil, a spravodajkyňa ďakuje za dobrú spoluprácu v tejto e, problematike zvýšený záujem EÚ o arktickú oblasť a preto naša prítomnosť v tejto oblasti mala byť posilnená ľudskej, e, environmentálne, ekonomicky, bezpečnostne. To všetko má veľký dopad na stabilitu celej oblasti EÚ. Environmentálne výzvy musia byť v centre e, e, záujmu našich politík v arktickej oblasti je to rýchlejším tempom než kdekoľvek na svete. E, oteplovanie, e, topiace sa ľadovce, meniaci sa ekosystém e, celosvetovo vedú k zvýšeniu hladín oceánov. Mm, zmení, mení sa zloženie morskej masy a počasie je ťažšie predpovedateľné nie je to len v rukách krajín, ktoré sú v eh, arktickej severskej oblasti, ale vo všetkých oblastiach, ktoré sú eh, eh, v tejto oblasti. Znečistenie v tejto oblasti prichádza zo severoamerickej, azijskej a európskej oblasti a preto zníženie e, e, emisí merané v našej oblasti má veľký dopad na arktickú oblasť ciele trvalo udržateľného rozvoja by sa lepšie mali odzrkadliť arktickej politike, nielen preto, že krajiny EÚ sa zaviazali dosahovať e, ciele trvalo udržateľného rozvoja, tiež však preto, že e, klíma v arktickej oblasti má citlivú povahu a zaslúži si ochranu. Trvalo udržateľný rozvoj je jediný na priechodná cesta rozvoja severskej oblasti. Preto naše politiky pre túto oblasť by mali lepšie zohľadniť e, požiadavky jednotlivých rozvojových cieľov v arktickom kontexte s osobitným dôrazom na zachovanie ekosystémov. E, ciele trvalo udržateľného rozvoja poskytujú dobrý rámec na preverenie kapacít ekosystému, systému, ktorý je pod tlakom e, environmentálnych dopadov, ktoré sa zrýchľujú klimatickými zmenami Lepšia ochrana by mala byť dosiahnutá e, lepším posudzovaním dopadov. To by EÚ pomáhalo konať zodpovednejšie, keď využíva zdroje, ktoré pochádzajú z arktickej oblasti. IAE e by takisto zahrnalo mechanizmy účasti pre miestne obyvateľstvo. Navrhuje, aby Európsky parlament len zdôraznil svoje závery z roku 2011 zakázať paliva v lodiach, znečistujúce paliva v lodiach, ktoré sa plavia arktickou oblasťou. Sú tu trojaké riziká. V prvom rade ohrozenie e, života v pobrežných komunitách a škvrny, potom ďalej znečistujúce látky a ich dopad na ľudské zdravie a dopad na topenie sa snehovej pokrývky a, ľadovcov, pokiaľ ide o uhlíkové emisie. SEPA zdôrazňuje e, význam EÚ v oblasti výskumu. Tieto programy majú veľkú pridanú hodnú pre arktickú oblasť a úroveň financovania by sa minimálne pre budúce finančné obdobie mala zachovať, aby sme zabezpečili väčšiu kontinuitu a koordináciu výskumu a tu správa zdôrazňuje výzvu parlamentu na vytvorenie arktického informačného e, centra. Toto ma požiadala SEPA, aby som vám predložil. Je mi ľúto, že sa sem sama nedostala. Mm, ja takisto budem musieť odísť na iné stretnutie. Je tu však asistent, jej asistent, ktorý bude zaznamenávať všetky poznámky, aby ich mohol predniesť spravodajkyni. A nás bude určite zaujímať príspevok e, spolu spravodajcu z AFETu i ďalších kolegov. Ďakujem. I want only to thanks uh, Mr. Brock. Uh, e, vítam prítomných e, členov a vítam túto našu spoluprácu medzi našimi dvoma výbormi a skú, skutočnosť, že e, úlohou globálneho spoločenstva je posilňovať výnimočný charakter e, e, arktické oblasti. Teším sa na zaujímavú výmenu názorov dnes. Teraz si myslím, že si môžeme vypočuť spravodajcu za AFED, pán Urmas Péet. Thank you very much. Ďakujem, kolegovia. Ako všetci vieme, geopolitický význam arktickej oblasti narastá. Klimatické zmeny, ich dopady a narastajúca e, súťaž o prírodné zdroje a rastúce ekonomické aktivity e, priniesli e, možnosti i riziká. Sem patria výzvy pre bezpečnosť, tiež transformácia e, ľudských aktivít v regióne. E, táto oblasť bola dlho e, cieľom medzinárodnej spolupráce významná pre svetový poriadok. Musíme to takto zachovať. <clears throat> Musíme zabezpečiť, aby táto oblasť bola bez veľkého tlaku. Takisto otázky suverenity. Európska únia sa tu angažuje dlhodobo na základe ekonomiky, výskumu. Tri členské krajiny Dánsko, Fínsko a Švédsko sú plnými členmi 8 člennej Arktickej rady a ďalšie sú e, pozorovateľmi. EÚ tu má e, štatút pozorovateľa Európska únia je, je kľúčovým e, donorom finanč, financujúcim túto oblasť a preto je logické e, byť v úlohe pozorovateľa. Európska únia posilňuje svoje arktické politiky. Je tu spoločné oznámenie komisie a globálna stratégia k bezpečnostným aspektom. Geopolitické vývojové tendencie tiež ovplyvňujú bezpečnostnú situáciu v Severnej Európe i globálne. Treba sa vyhnúť militarizácii arktickej oblasti. Správa chce viac koherentných európskych politík, navrnok i dovnútra, a komplexný akčný plán zapájania sa EÚ v arktickej oblasti, berúc do úvahy všetky aspekty. Vychádza to i zo skutočnosti, že všetky krajiny majú vlastné národné arktické stratégie. EÚ dokáže prispievať viacerými spôsobmi k riešeniu e, bezpečnostných e, situácií, predchádzať konfliktným situáciám, vytváraním bezpečnostných mechanizmov a posilňujúc e, kapacity pre krízové situácie a záchranné pohotovostné infraštruktúry. Správa žiada e, trvalo udržateľnú arktickú politiku. EÚ musí zohrávať dôležitú úlohu rešpektovať medzinárodné právo. Dôležitá je silná úloha EÚ pri podporovaní silných multilaterálnych dohôd a v e, globálnom poriadku založenom na pravidlách. Spolu s e, naša spolupráca spolu, spolu spravodajkyňa bude pokračovať smerom k zdárnemu výsledku, dúfajme začiatkom budúceho roku v správe v pléne. Ďakujem. Slovo má teraz pán Donžo. Ďakujem. Je to pán kolega Michal Gáler, ktorý je tieňovým k tomuto textu. Ospravedlnil sa. musel sa zúčastniť konferencie o bezpečnostnej a obrannej politike. V angličtine teda prečítam jeho správy. Currently there are no imminent threats commanding us to consider nie je žiaden dôvod, prečo by sme e, e sa nemali zaoberať touto oblasťou. Na rozdiel od iných oblastí, arktická oblast je oblasťou mieru a výbornej spolupráce, e, hraničných štátov a ďalších aktérov. Politika EÚ sa zameriava na environmentálne a rozvojové aspekty, ako aj vedecké záujmy. EÚ si uvedomuje ekonomický potenciál a implikácie e, otvárajúc e, čoraz väčšie plochy nezamrznutých e, vodných trás v nordickej oblasti politiky EÚ a e, politiky členských krajín a asociovaných štátov, teda nie Norska, Islandu, chcú zdôrazniť viaceré body a iniciatívy. Rada a parlament by mali posudzovať e, návrhy na vytvorenie pracovnej skupiny k arktickej a nordickej spolupráci. Silnejšia úlohu EÚ v tej arktickej rade by posilnila zapájanie EÚ v, tejto, v tomto regióne i pomimo neho. Európsky parlament e, neustále zdôrazňuje potrebu delosti k tendenciám e, vedúcim k konfliktom o zdroje v danej oblasti, prírodné zdroje a tým pádom zapájanie sa všetkých členov e, Arktickej rady a dodatočné pravidlá pre vyhnutie sa konfliktom a zvyšovanie e, dôvery vo vojenských i mierových otázkach by boli čo e, najprínosnejšie. Odsek 6 a 7 návrhu správy nesmieme podporiť. Žiadne nedostatky sa neukázali, e, pokiaľ ide o štúdiu posudzovania environmentálnych dopadov. Existujú už fakultatívne iniciatívy v, eh, pobalc- v severských krajinách. Je to totiž prístup, ktorý je vysoko diskriminujúci. E, precíznosť je potrebná v odseku 2. Ek- ekonomické využitie zdrojov ukazuje, ukazuje že je nerealistické eh, očakávať dostatok politickej vôle predloží, EPP predloží zo pár pozmeňujúcich návrhov práve v týchto intenciách. Ďakujeme. Slovo má pani Šaldemoze. Uvedomila som si, že nie je tu dánske tlmočenie. Ospravedlňujem sa teda, že budem hovoriť v angličtine. Chcem poďakovať spravodajcom za výbornú správu je výbornou bázou pre našu prácu a myslím si, že budeme vedieť sa zhodnúť na mnohých otázkach. Som tieňovou spravodajkyňou za SAD v Envy a hlavne sa budem zameriavať na environmentálne otázky. Chcem však e, vyzdvihnúť skutočnosť, e, že v správe sa zdôrazňuje, že táto severská oblasť by mala byť oblasťou bez veľkého napätia, s tým súhlasím. E, ako náhle v tejto oblasti nebude nejaké napätie, ľahšie sa chráni i životné prostredie. Je veľmi dôležité zabezpečovať, a to treba presnejšie i zapísať, keď sa príjmajú otázky k e, tejto arktickej oblasti, zapájať by sa mali miestni obyvateľia a domorodé obyvateľstvo v tejto oblasti. Treba to vyzdvihnúť viac v tejto správe. A pokiaľ ide o environmentálne aspekty správy, je veľmi dobrá a predložím len zo pár pozmeňujúcich návrhov, aby sa zlepšil text, pokiaľ ide o potrebu ochrany životného prostredia a zapájania miestnych e, obyvateľov. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňovou spravodajkyňou e, z ECR v APETE. Takisto by som chcela e, oceniť prácu oboch spolu spravodajcov za ich e, veľmi detailnú a vynikajúcu prácu. Ďakujem za túto komplexnú správu a cením si obzvlášť tú časť, ktorá sa týka životného prostredia aj z pohľadu AFED, to znamená najmä z pohľadu bezpečnosti. Uh, o ktorom a obrany, o čom sa hovorí v správe. Chcela by som zdôrazniť ustanovenie e, týkajúce sa vytvorenia oblasti bez napätia. Obaja spoluspravodajcovia konštatujú veľkú geopolitickú zmenu, pokiaľ ide o postavenie arktického regiónu v medzinárodných vzťahoch. Žiaľ, je to v rozpore s tým, čo sa uvádza v našich dokumentoch. Okrem toho aj medzinárodný právny systém, to je ďalšia vec. Tu by som chcela vyjadriť obavy týkajúce sa e, zintenzívňujúcej sa militarizácie tejto oblasti zo strany Ruskej federácie a jej politiky. Dôkazom je funkčná zmena v rámci ruskej armády, e, pretože istá časť e, tejto armády ozbrojených síl bola vyčlenená práve pre tento región. E, je teda nevyhnutné e, trvať na zachovávanie mierovej spolupráce vo všetkých oblastiach e, v súvislosti s arktickým regiónom, či už v rámci Arktickej rady alebo Euroarktickej rady. E, takisto je mimoriadne dôležité ochraňovať aj práva domorodého obyvateľstva a z tohto dôvodu všetky medzinárodnoprávne dokumenty, o ktorých sa hovorilo na začiatku tejto správy, musia byť prísne dodržiavané. Um, vyzýva sa k posilneniu úlohy Európskej únie, čo je v poriadku, ale chcela by som zdôrazniť aj tradície a pozorovateľský štatút niektorých štátov, ako je napríklad Polsko, ktoré veľmi výrazne k tomu prispieva. Samozrejme, hovoríme o nutnosti neprestajne si vymieňať informácie medzi, Arktick- medzi člen- členskými štátmi Arktickej rady. Ale zároveň je potrebné prihľadať aj na skúsenosti a na úlohu členských štátov EÚ, ktoré v súčasnosti sú pozorovateľmi a musíme venovať pozornosť všetkému, čo sa deje v súvislosti s Arktikom. Ďakujem. Pani Atermaki. Thanks. I will use... E, ďakujem, ja budem e, hovoriť po fínsky, lebo sú tu nejakí ľudia, ktorí hovoria po fínsky. Mark Broch si želal, aby niekto hovoril po fínsky. E, ďakujem e, spravodajcom za veľmi kvalitnú správu, návrh správy, e, ktorá sa zameriava na environmentálne a klimatické aspekty. A ja túto správu, tento text podporujem. Napriek tomu by som chcela predložiť niektoré pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Uh, prvom rade je pozitívne, že v súčasnosti sa investuje do európskych arktických oblastí. Naša politika, aj politika komisie sa v predchádzajúcom období zameriavala na arktické oblasti mimo územia EÚ. Preto si myslím, že je pozitívne, že v súčasnosti sa venuje pozornosť aj arktickým oblastiam vo vnútri EÚ, pretože my v Európe takéto oblasti máme. Spolupráca, ktorá sa vedie v v súvislosti s arktickým regiónom je veľmi kvalitná. Je to dobrá spolupráca a všetci aktéry v tejto oblasti to uznávajú. Myslím si však, že je dobré, že bolo by dobre, keby aj parlament vyslovil uznanie dobrej spolupráci v tejto oblasti a preto Podľa mňa, keď uvažujeme o znení e, tejto správy, mali by sme zabezpečiť, e, aby sme my sami nezvyšili napätie v, tomto, v tejto oblasti tým, že by sme nepoužili to správne znenie či formulácie. A to, čo majú všetky arktické oblasti spoločné, je, že sú veľmi riedko obývané a že v nich klimatické podmienky sú veľmi náročné. Napriek tomu tam ľudia chcú žiť a zostávajú tam žiť. Preto si myslím, že je dôležité, aby boli severné štáty, sever, pardon, severné oblasti zahrnuté do e, sieti TNT a aby sa investovalo do budovania infraštruktúry v arktickom regióne. Okrem toho sú dôležité aj environmentálne aspekty, čo samozrejme um, nevylučuje aj veľký význam infraštruktúry. Uh, E, myslím si, že aj politika e, severskej dimenzie musí na to všetko prihliadať aj s ohľadom na transportné tá, e, partnerstva v oblasti dopravy, logistiky a musíme do týchto oblastí investovať aj v budúcnosti. Je potrebné zabezpečiť potrebné zdroje, aby ľudia boli ochotní žiť v arktických oblastiach a ako rovnoprávni občania Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Pani Balero. Tak så mycket. Eh, jag tror att vi många gånger eh, inte riktigt vet vad... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že eh, niekedy celkom presne nevieme, čo vlastne znamená Arktik a čo všetko zahrňa táto oblasť, ako okrem e, severských krajín, e, okrem severských krajín vieme, že je to i súčasťou našich e, dobovských, domovských krajín. Nejde tu len o masy ľadovca, takže niekedy e, tu nastávajú isté otázniky, keď si kladieme otázku, ako zaobchádzať s to, s touto oblasťou. Čiže e, na začiatok treba povedať, že nachádza sa severne od polárneho kruhu a nežije v tejto oblasti veľa ľudí, ale sú tam ľudia a títo ľudia potrebujú dobrú infraštruktúru, ako i e, komunikácie žijú na sever, na sever e, na severe našej únie. Čo si predstavujem v súvislosti s arktickou oblasťou? Ide o ochranu, ktorá je veľmi dôležitá. Ochrana pred e, vykoristovaním, bez ochrana pred ničením tejto oblasti. Už vidíme topenie ľadovcov, ktoré veľmi negatívne zasahuje e, tento región. A nie je to len región, ktorý sa týka nás, ale región, ktorý e, je spojený s celým svetom z dôvodu klimatických zmien. Prichádzajú nové námorné plavebné cesty a s tým čelíme i novým nebezpečenstvám. Situácia sa zhoršuje z roka na rok, keďže e, ľadovec sa topí čoraz rýchlejšie. Pred niekoľkými desiatkami rokov to bolo tak, že tá masa ľadu bola obrovská, ľadovec bol obrovský, obrovské masy, ale tých dochádza k eh, jeho redukcii a tí, ktorí to nechcú pochopiť, eh, neustále hovoria, že v zime to predsa zamrzne a vznikne súvislá plocha, ale k tomu prichádza len eh, v zime a z celkového hľadiska môžeme povedať, že prichádza k redukcii týchto ľadovcov. Musíme prísť s novým postupom, s novým myslením. E, je potrebné moratórium v súvislosti s akýmikoľvek druhmi činností v tých častiach arktických oblastí, e, ktoré sú pod ľadovou plochou. Teraz nehovorím o severnom Švedsku alebo severnom Fínsku, vieme, že ťažba ropy vedie v týchto oblastiach, môže viesť k veľmi veľkým a závažným dopadom a zmenám v životnom prostredí a to sme videli i v minulosti, keď došlo k narušeniam prírody a k problémom e, spôsobeným e, ropnými vrtmi. Preto je dôležité zaviesť takéto moratórium a povedať jednoznačne, nie, nemá zmysel ťažiť ropu, v arktickej oblasti, o to žiadna firma i tak nemá záujem, ale to neznamená, že v istom čase v budúcnosti to bude naďalej nerentabilné. Takže ja som jednoznačne za to, aby bolo takéto moratórium zavedené. A dúfam, že sa budeme môcť za túto myšlienku postaviť v Európskom parlamente, pretože v prvom rade je dôležitá ochrana Arktiku e, Musíme bojovať proti klimatickým zmenám a urobiť niečo v súvislosti s dopadmi e, klimatických zmien, napríklad e, zvyšovanie hladiny mora. Ochrana životného prostredia musí byť dôležitejšia ako nové podnikateľské činnosti. Ďakujem. Pán Castaldo. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ako povedali aj predrečníci, arktický región e, prináša dve veľké výzvy. Okrem obrovských zdrojov, ktoré sa nachádzajú v tejto časti sveta, e, a toho, že táto časť sveta bola v, z hľadiska geopolitiky takisto e, veľmi e, dôležitá, ale majú obrovské zdroje, napríklad tento región má obrovské zdroje jednak pre rybolov, jednak pre e, rôzne energetické suroviny ale je potrebné, aby sa tieto zdroje využívali s plným rešpektovaním medzinárodného práva, ale zároveň, aby sa táto e, časť sveta zachovala ako mierová a pokojná, hoci tu prejavuje svoje záujmy viacerí aktéry. Okrem toho je potrebné zamedziť environmentálnym škodám na tomto jedinečnom ekosystéme. E, treba takisto zabrániť aj škodám, ktoré by mohli byť spôsobené na domorodom obyvateľstve. Musíme pamätať na to, že severské plavebné trasy sa stávajú čoraz zaujímavejšie, atraktívnejšie pre iných globálnych hráčov, ako je Japonsko, ktoré si uvedomilo, že tým, že využije plavbu po Severnom mori, môže ušetriť 12 dní e, cesty Takže je potrebné, aby sme apelovali na všetkých e, partnerov, aby sme využívali e, vhodné ekonomické modely a aby sme predchádzali takisto e, globálnemu oteplovaniu v Artiku. Ja by som chcela povedať len niečo o rôznych aspektoch správy, pokiaľ ide o finančné aspekty pre e, investície do infraštruktúry. Chceme, aby sa prostriedky venovali do výskumu, aby sa nevyužíval tento región len na ropné vrty a iné typy ťažobného priemyslu. E, takisto sa musíme vyhnúť e, zvyšovaniu napätia medzi jednotlivými stranami. Bolo by potrebné niekoľkoročné moratórium aby sme eh, posilnili systém udržateľnej ekonomiky. Pán Afronte povedal, že pokiaľ ide o celkový zákaz eh, čierneho uhlíka, ako aj akumulácie skleníkových eh, plynov v arktickom regióne e, tu je potrebné zamerať sa predovšetkým na e, ťažký, e, na zákaz ťažkého oleja. Pani Jakoncari? Ďakujem. Ja som tieňovou spravodajkyňou za skupiny SAD vo výbore a PET a rovnako ako kolegovia a ja považujem tento návrh za vyvážený, za e, dobrý. E, je pravda to, čo sa tu už povedalo, a to viackrát, a to, že spolupráca v arktickom regióne musí byť e, uznávaná E, my musíme z hľadiska spolupráce uznať aj tú spoluprácu, ku ktorej v súčasnosti dochádza. Napríklad veľmi dobre si v tomto smere počíňa Arktická rada. E, spolupráca doteraz viedla k výborným výsledkom, ale to, čo tu chýba, to je budovanie partnerstiev aj v súvislosti so severskou dimenziou. Je potrebné budovať partnerstva medzi Arktickou radou a našou politikou severskej dimenzie. E, tá spolupráca, ktorá sa už doteraz uskutočnila, priniesla svoje výsledky. Napríklad, e, pokiaľ ide o e, Island, Kanadu a tak ďalej, to sú krajiny, ktoré majú štatút pozorovateľa pri tejto spolupráci. E, okrem toho, neviem, či úloha Ruska je v tomto texte opísaná dosť vyváženým spôsobom. Ak pred, predrečník hovoril, predrečníčka hovorila o moratóriu, ale keby sme sa pýtali e, miestneho obyvateľstva, myslím si, že takýto typ e, moratória by dôrazne odmietali. E, myslím si, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo by mali vystupovať ako príklad, ako vzor pokiaľ ide o využívanie e, zdrojov pri súčasnom rešpektovaní práv miestneho obyvateľstva. My hovoríme o regióne, kde žijú ľudia e, toto nie je, toto je Arktik, to je oblasť, kde žijú ľudia a my potrebujeme financie na rôzne investície, tak aby sme mohli vybudovať infraštruktúru, pomocou ktorej budeme môcť využívať prírodné zdroje udržateľným spôsobom. Takisto musíme mať na pamäti, že Arktická oblasť patrí k vnútornému trhu Európskej únie a že potrebujeme aj medzinárodné financie na budovanie komunikácií, ciest, letisk. To všetko je dôležité. A ak uvažujeme o týchto výzvach, tak e, musíme sa zamyslieť aj nad udržateľným rozvojom. Myslím si, že to, čo sa hovorí v odsekoch 6 a 7, je e, problematické, hoci ten zámer je dobrý. Želáme si, aby sa konali povinné uh, hodnotenia, environmentálne hodnotenia alebo hodnotenia dopadu pri investíciách. Už teraz sa toto hodnotenie vplyvov na životné prostredie vykonáva a myslím si, že by mohlo byť problematické, keby sme my dávali prednášky Kanadianom a ďalším, pokiaľ ide o environmentálne analýzy a hodnotenia tým by sme sa stávali do pozície veľkého brata. Čiže EU by bola veľkým bratom, ktorý by diktoval to, čo majú iní robiť. Myslím si, že my skôr musíme podporovať osvedčené postupy alebo niečo v tomto duchu. V tejto súvislosti by sme mohli hovoriť aj o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Takýmto spôsobom by sme mohli zabezpečiť, aby aktivity eh, subjektov, ktoré podnikajú v tejto oblasti, eh, aby, aby sa tak robilo správne. Okrem toho, v Odese sa konalo stretnutie predstaviteľov eh, parlament, eh, arktických parlamentov a títo navrhli index eh, sociálnej zodpovednosti podnikov. Ja si myslím, že toto by sme mohli podporiť ako myšlienku. Okrem toho, v tejto správe všetci tieňoví spravodajcovia hovoria o zapájaní miestneho obyvateľstva do rozvoja arktického regiónu. Ale vzhľadom na to, že jediní skutočne domorodí obyvateľia v Európe v tomto regióne sú sami a možno, že sami by mali mať svoje zastúpenie v Bruseli, pretože takýmto spôsobom by sa e, tá, táto indigita, tá, táto autochtónna domorodá populácia mohla navzájom lepšie spájať. My sme túto myšlienku v parlamente už predtým podporovali. Hovorili sme o potrebe vytvoriť informačné stredisko EU Arktik. Ale až na to tá správa je skutočne vynikajúca. Teraz pán Dorman. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za eh, tiež eh, spravodajcom. Hovoríme o arktickej oblasti a pritom je potrebné hovoriť o ďalších výzvach, ako i výzvach spojených so zmenami životného prostredia. Hovorili sme už dlhú dobu s ďalšími štátmi, ako je Kanada, Dánsko, Fínsko, Island, Rusko, Švédsko i Európskym parlamentom o tom, čo potrebujeme, čo to zahrňa. A spolupráca v rámci COP21, to musíme tiež rešpektovať, no zároveň potrebujeme aby sme mali, aby občania pritom pôsobili. Nie je to len o to mať nejaký národný park. Je potrebné, aby tam e, turisti mohli ísť. Ako môžeme ju rozvíjať, ako môžeme rozvíjať túto oblasť a zároveň je tu istá potreba a niektorí žiadajú, ako by sme mohli mať e, napríklad podniky, továrne v súvislosti s COP21 a vieme, že prídu nové cesty, no všetko námorné cesty, preto je potrebné eh, všetky otázky v tejto oblasti vyriešiť. Tam, kde sú nebezpečia, nebezpečné oblasti. Musíme rozmýšľať a zapojiť sa už je s našimi susedmi v Arktíde, či už je to Rusko, Severský región je jednou z oblastí, kde, ktorú sme použili v rámci e, predchádzajúcej spolupráce, kde sú témy v tejto oblasti, ktoré sú aktuálne pre Arktídu a tam, kde máme záujmy. Čiže je tu veľký ekonomický potenciál v rámci Arktídy a preto musíme zostať, musí zostať e, e, regiónom mieru a globálnej spolupráce. A ďakujem veľmi pekne za príležitosť. Ďakujem pekne. A teraz to slovo dostane pán Šlek. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem poblahoželať e, kolegom spravodajcom za veľmi dobre vyvážený návrh správy. E, som veľmi rád, že i zo strany komisie, ako i pri návrhu správy, o ktorom dnes e, diskutujeme, e, dopad globálneho oteplovania a klimatické zmeny sú brané veľmi vážne vzhľadom skutočnosti, že environmentálne zmeny, ku ktorým prichádza v Arktíde, sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako kdekoľvek inde na planete. Veľmi ma teší tiež význam ktorý sa pripisuje udržateľnému vývoju v rámci vašej správy. Najmä myšlienka, že udržateľný rozvoj Arktídy pozostáva z kombinácií e, lokálnych komunít a zdravých ekosystémov. V tejto súvislosti plne súhlasím a podporujem užšiu spoluprácu s lokálnymi komunitami expertami a silnou expertizou v kľúčových témach. Musíme si vypočuť ich hlasy, ich pohľady na to, aby sme vypracovali stratégiu, ktorá bude plne integrovaná. Čo je najdôležitejšie, je, že pri nevyhnutnom vývoji arktického regiónu sa musíme uistiť, že pokroky, ktoré v jednotlivých odvetviach nastanú, budú založené na princípe udržateľnosti a že práva, kultúra a krehký ekosystém, najmä pre pôvodné obyvateľstvo, budú chránené. Musíme sa snažiť vyhnúť sa ďalšiemu zhoršeniu zraniteľného prostredia Arktídy, keďže niektoré environmentálne zmeny sa nedajú e, zmeniť. Inovácie a výskum, tie sú kľúčové z hľadiska prežitia Arktídy, preto musíme povzbudiť investície e, týmto smerom. V neposlednom rade boli identifikované e, škvrny, ropné škvrny, ktoré ohrozili prostredie i miestne komunity. Preto plne podporujem e, zákaz prepravy e, ropy a olejov, ako i zákaz ťažby. Ďakujem pekne, slovo dostane pán Šafauze. Vážení kolegovia, Európska únia e, sa snaží akože vystupovať vo všetkých oblastiach, ale my si samozrejme uvedomujeme užitočnosť Európskej únie, ale napriek tomu máme aj Arktickú radu, ktorá má 8 členov plus pozorovateľov, ako je Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, e, Španielsko, e, Holandsko, preto si kladím otázku, čo môže najvyššie priniesť Európska únia v, do tejto politiky, do ktoré sú už zapojené zainteresované krajiny a veľké európske mocnosti. Takisto si kladiem otázku o strategickom záujme únie, pretože poznám tieto strategické záujmy, hoci pokiaľ ide o Rusko, ten text je vyvážený, pretože často, keď hovoríme o strategických záujmoch únie, v súčasnosti či tu ide skôr o e, vyvolávanie alebo zmierňovanie konfliktov, ale nejde tu o e, mierotvornú úlohu, ktorú by mala plniť EÚ. Takže myslím si, že e, tie analýzy, ktoré boli urobené, by mali poukazovať na neužitočnosť Európskej únie pri takýchto dohodách. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pokiaľ ďalší členovia nemajú záujem o slovo, si môžeme vypočuť komisiu a slovo dostane Felix Leneman za, za Digimare. Ďakujem, pán predseda. My sme tiež veľmi radi, že sa uskutočnilo toto stretnutia medzi AFET a ENVY výbormi. Veľmi si vážime, že sedíte spolu a diskutujete spoločne o tejto téme a tiež si veľmi ceníme návrh správy, ktorú sme videli. Ako iste viete, spoločné oznámenie medzi vysokou predstaviteľkou a komisiou e, prešlo mnohým úsilím, aby prišlo k syntézii aktivít, ktoré sa dejú e, v rámci rôznych služieb Európskej komisie, ako aj vonkajšej zahraničnej služby. A spomedzi nich by som rád zdôraznil dialog s pôvodným obyvateľstvom, ktorý máme, ako i ustanovenie fóra e, subjektov aktívy, e, ktoré by malo stransparentniť a ujasniť všetky nástroje EÚ pre financovanie v rámci Arktídy. V súčasnosti sme v procese ustanovenia tohto fóra. Prebiehajú konzultácie, ktoré by mali viesť e, vstupy, ktoré očakávame, že dostaneme a tešíme sa na zorganizovanie e, podujatia na vysokej úrovni s vysokou predstaviteľkou pani Mogherini. E, Komisiu bude zastupovať pani komisárka Vela, ako koji predsedníctvo a fínske predsedníctvo Rady Arktídy na budúcu jar. Možno ešte dve pripomienky, pokiaľ dovolíte, k niektorým návrhom, ktoré sú obsiahnuté v návrhu správy. Na jednej strane komisia by ocenila, keby dostala viac e, informácií o navrhovanom informačnom centre Arktídy. Podľa nás otázka udržateľného financovania takéhoto centra bude samozrejme predstavovať veľkú výzvu a preto by sme tu ocenili i vstup e, zo strany Európskeho parlamentu a zároveň sme v procese e, zbierania informácií najmä pre e, toto fórum. Snažíme sa distribuovať informácie. Vznikla centrálna webová stránka, takže už prebehlo niekoľko aktivít preto, aby informácie o Arktíde boli k dispozícii a boli použiteľné, a to je výsledkom i mnohých výskumných projektov, ktoré prebiehajú. Na druhej strane je možné položiť i otázky e, k 6 a 7 článkom, pokiaľ ide o zlepšenie hodnotenia e, životného prostredia. V Arktíde existuje jasný postup pre hodnotenie dopadov, dopadovú štúdiu EÚ e, a každý vývoj musí prejsť týmto postupom. Preto si kladíme otázku nad pridanou hodnotou takéhoto posilnené, takéto posilnenej dopadovej štúdie a tiež, aký efekt bude mať napríklad na hospodárskú súťaž a rovnaké zaobchádzanie s regiónmi. So záujmom sme si zaznamenali viaceré pripomienky, ktoré tu boli eh, nadnesené. Nechcem hovoriť príliš dlho a možno dať príležitosť i vonkajšej službe, aby povedala pár slov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne i vám. A teraz si vypočujeme pána Jaročeviča z vonkajšej služby. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež chcem povedať, že veľmi vítame túto správu e, Európskeho parlamentu. E, v tomto procese od roku 2008 sme urobili toho veľa a spoje, e, spojené aktivity inštitúciu sú veľmi cenné. Rád by som povedal, že nie je spoločné oznámenie nie je vyčerpávajúce, neobsahuje všetky možné témy z uhla pohľadu Arktídy. Otázky bezpečnosti napríklad nie sú e, v tomto texte, ale sú zohľadnené v globálnej stratégii EÚ, ako už bolo uvedené. Avšak spoločné oznámenie je pomerne komplexné v oblastiach, ktoré sú hlavné alebo kľúčové, ktoré boli spomenuté. Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj a medzinárodná spolupráca. A naprieč týmito oblastiami sme zdôraznili kľúčovú rolu vedy, výskumu a inovácií a zároveň sme zdôraznili dôležitosť e, zapojenia tých, ktorí žijú v arktickej oblasti vrátane pôvodného obyvateľstva. A vidíme, že návrh, e, tento návrh správy je v súlade s týmito prioritami, ktoré sme identifikovali. Rád by som, ako môj kolega z Európskej komisie, nadnesol otázku e, odsekov 6 a 7. Myslím, že je to dôležitá iniciatíva, ale ako vonkajšia zahraničná služba. Samozrejme, my veľmi úzko budeme sledovať vaše diskusie, keď budete uvažovať nad dôsledkami tohto dôležitého návrhu. No, vo všeobecnosti môžem povedať, že povzbudenie e, pre silné zapojenie e, multilaterálnych e, dohôd, ktoré sa tu uvádza, je plne v súlade s našim spoločným oznámením a zároveň vítam vedu a výskum v arktickej oblasti a to posilňuje posolstvo, že EÚ chce byť hlavným hráčom v tejto oblasti a myslím, že tu máme skutočne našu kľúčovú a zásadnú e, pridanú hodnotu tým, že budeme financovať programy EÚ e, v rámci Horizontu 2020, ako i ďalšie v arktickej oblasti. No a na záver by som rád povedal, že by som e, privítal, ide odvolávku na ďalšiu, ďalší rozmer, e, čo spomenuli niektorí non-dimension. Myslím si, že je to politický rámec, ktorý spoločne má EU, rámec Európskej únie, Ruska, e, Norska a Islandu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz na záver debaty dostane pán Pajet, náš spravodajca slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, ďakujem vám za vaše pripomienky a teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. A potom spoločne so spolu spravodajcom, ako aj so stieňovými spravodajcami sa vynasnažíme urobiť maximum, aby sme mohli všetky, aby všetky body boli zakomponované, zahrnuté a hlavný bod tejto správy e, tiež zostal zachovaný. Ďakujem pekne. Z mojej strany ja chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto zaujímavej diskusii. Chcem povedať len, že termín podávania je návrhov, pozmeňujúce návrhu je 10. novembra a indikatívny časový plán bude 12. január, zváženie pozmeňujúcich návrhov a spoločné hlasovanie v Envy a Afete 31, bude 31. januára. A slovo dostane na záver tohto spoločného e, zasadnutia pán Brok. Srdečná vďaka, pán kolega. Myslím si, že máme dobrý základ, pokiaľ som správne porozumel tejto diskusii, nie sú tu nejaké zásadné problémy. Je to otáz, otázka životného prostredia, ochrany životného prostredia. V tej sa, myslím, všetci môžeme zjednotiť. Všetci chápeme, že je to v našom spoločnom záujme a preto sa teším, že čoskoro budeme mať spoločnú pozíciu. Srdečná vďaka.